dispozícii. Sú proti tomu nejaké výhrady? Týmto je zápisnica schválená. V smysle článku 4 rokovacieho poriadku parlament dáva k dispozícii eh, kreslo